As I see, Mr. De Jong... Ako vidím, pán De Jong je už v sále, takže poprosím ctených kolegov o pozornosť. Budeme pokračovať. Je to bod číslo 5 programu rokovania. E, stanovisko za výbor pre kultúru. Teda ale najprv dáme slovo spravodajcovi a potom dáme slovo gestorskému výboru. Teraz má slovo pán De Jong. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Myslím, že je veľmi dôležité, že kolegovia, ktorí sa budú môcť vyjadriť k tomuto materiálu, teda aby sa mohli vyjadriť. Ja samozrejme neviem celý ten text čítať, je to veľmi zaujímavá téma, iste. A komisia sa už vyjadrila k tomuto, predstavila svoje myšlienky o tom, ako by mali vyzerať audiovizuálne služby, ale myslím, že aj Európsky parlament má svoje vlastné stanovisko a názor a môžeme ho zhrnúť. Pokúsim sa zdôrazniť pred našim výborom aj ten aspekt, ktorý má dopad na práva občanov a preto by sme v tomto ohľade mali byť aktívni. Pokúsim sa e, prísť nejakými odporúčaniami pre náš výbor, pokiaľ ide o koncentráciu na mediálnom trhu, ďalej aspekty informácií a je tu proste celý rad detajlov, ktoré stoja za pozornosť. Napríklad, keď máme 5000 vysielateľov a tak ďalej. Čiže otázka stojí tak, kto vlastní týchto vysielateľov? Kto sú to? O akom vysielaní sa tu potom hovorí? Keď sa hovorí, že mnoho z tých vysielateľov E, vlastní malý počet vlastníkov. Sú to veľkí vysielatelia, malí vysielatelia. Ide o otázky, ktoré sa spomínali aj vo výbore pre vnútorný trh. Takže stojí to za preskúmanie. Prepovedám, že e, keď ide o rôzne názorov, ktoré sa prezentujú aj v médiách, tak potom e, sa môžeme venovať aj niektorým podocekom, ktoré sú obsiahnuté v smernice, napríklad reklama maximálne 12 minút v rámci programov vo vysielaniach. Ale e, ľudia sa dosť ťažujú na to, že príliš mnoho programov je prerušovaných veľkými objemami reklamy. A okrem toho sa hovorí o tom, že komisia by mala preskúmať to pravidlo ohľadne 12 minút, či to vôbec funguje a mali by sa preskúmať aj tie sťažnosti, ktoré boli podané v tomto ohľade. Myslím si, že ľudia sa sťažujú, že je príliš mnoho reklamy. Ďalej. Je tu niečo k ďalším otázkam reklamy. Ehm, Poprosíme komisiu, nech nám vysvetlí aj otázku e, tzv. utajenej reklamy. Ďalej, článok 21. Keď sa pozrieme na trvárs článok 6 v smernici, tak sú to aj otázky, na ktoré sa pozabudlo, napríklad nediskriminácia. My by sme boli radi, keby toto mohlo lepšie zapadať aj e, do charty základných práv. Ďalší bod sa týka e, verejných poskytovateľov audiovizuálnych služieb, teda článok 14 toto je veľmi dôležité, že naozaj tie informácie majú byť voľne dostupné pre všetkých. Výklad tohoto ustanovenia je rozdielný v jednotlivých členských štátoch a iste komisia by mala vlastne prísť s takým širším e, zadefinovaním. Ďalšia dôležitá téma vidíme čoraz ťažšie, že rozhlas, televízia, internet v podstate poskytujú úplnú, úplnú záplavu informácií a veľmi často sa televízne služby doplňujú internetovými službami. Otázka je, ako chrániť maloleté osoby, napríklad keď sa prezentuje nejaký film s nevhodným obsahom, ale aj reklama a reklama môže mať samozrejme na deti veľmi e, rozdielný účinok oproti tomu, aký má účinok na dospelých. Čiže aj tam treba myslieť na aspekt ochrany. A zda by sme potrebovali troška prísnejšie predpisy. A v našom stanovisku zdôrazňujeme, že ochrana detí je veľmi dôležitá a mali by sme bližšie skúmať otázku reklamy, ktorá sa vysiela počas programov pre deti. Ďalší bod sa týka externých obchodných dohôd. Je dôležité, že to, o čom sa tu dohodneme, by malo potom byť uplatňované aj smerom na tieto obchodné dohody. Takže samozrejme, toľko eh, k tomu, čo som chcel povedať. Rád si vypočujem vaše stanoviská. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Dáva slovo pánovi Loa. Ďakujem za slovo. Eh, chcel by som práve súhlasiť s tým, čo navrhol pán De Jong, ale ešte chcem zdôrazniť, ak dovolíte, určité kritické aspekty, ale tam by sme práve chceli k tomuto otvoriť diskusiu. Spomínali ste bod jedna, pluralita médií a, a v tom, že audio, vizuálne služby sú vlastne ne, eh, akoby vystavené určitej, určitému vplyvu vlastníkov a že tam vlastne eh, v niektorých krajinách nie je dostatočná kontrola nad správaním týchto subjektov. Sú tam rozdiely medzi jednotlivými krajinami a na toto by sme sa mali sústrediť a zda by sme mohli vyzvať komisiu, aby e, našla nejakú spoločnú líniu pre celú EÚ. V niektorých krajinách, pokiaľ ide o konkrétne informácie, e, týkajúce sa žurnalistiky, tak tam sa nedostatočne zohľadňuje aspekt e, vlastníctva médií alebo aspektu vplyvu. Niekedy sú tam určité pojítka na politiku, niekedy na podnikateľské prostredie a tu v tomto ohľade by sme tiež mali situáciu presnejšie zadefinovať. Možno bude treba tiež vytvoriť určité predpisy na európskej úrovni. Ak by to bolo možné, teda, alebo aspoň prísť s nejakým návrhom zo strany komisie smerom na vlády členských štátov. Okrem toho, súhlasím v plnej miere s pánom De Hongom, že keď sa zoberie, že vyše 7500 aktérov, teda vysielateľov, je identifikovaných zo strany Európskej komisie, komisie, že toľko ich pôsobí v rámci EÚ, a tam samozrejme vidno potom aj ten vplyv, ktorý majú. Preto treba zohľadňovať aj aspekt základných práv už na národnej úrovni v jednotlivých štátoch. Ako vieme, je tu aj nedostatok e, z hľadiska presného zadefinovania toho, čo sú detské programy alebo programy pre deti. Pretože vysielateľa povedia, že mm, oni vlastne nesmú vysielať reklamu počas programov pre deti, ale vieme, že 70% času toho, čo deti pozerajú televízor, tak to je spolu s rodičmi a to už sú programy, ktoré nie sú programy pre deti, slovene. A tam samozrejme správa sa tomuto aspektu nevenuje dostatočne. Preto by sme poprosili vlastne Európsku komisiu, aby to presne zadefinovala, aby tam boli jasné predpisy a aby teda členské štáty mali toto jasne predpisovo upravené. Ešte, ak dovolíte, dva podnety z mojej strany a zo strany EPP. Teraz z môjho hľadiska treba lepšie chápať, ako deti aj dospelí proste budú e, e, figurovať v tejto otázke. Ešte to nie je celkom presne zanalizované. Paneurópska komparatívna štúdia by bola v tejto oblasti užitočná Eh, aj pre tých, ktorí rozhodujú v oblasti audiovizuálnej politiky, ale bolo by to potrebné a zaujímavé aj pre vlády členských štát. Čiže toto by sme tiež mohli požadovať od Európskej komisie. A ak dovolíte ešte druhý podnet, aj určitý prístup samoregulácie by nebol odveci, pretože aj situácia v oblasti médií sa vyvíja a mení dosť často a pomerne rýchlo a vlastne aj výmeny informácií medzi jednotlivými krajinami. To by tiež pomohlo. A nakoniec vlastne všetci aktéry zainteresovaní, tí vysielatelia, ale aj tí, ktorí vytvárajú politickú líniu. Proste všetci tí by mali skúmať tiež možnosť vytvorenia paneurópskej siete, a hlavne teda komisia by na to mala dozrieť, že by tam boli prítomní aj tí, ktorí sú v jednotlivých členských štátoch na národnej úrovni e, zodpovední za vytváranie politiky v tejto oblasti, ale aj predstavitelia podnikateľskej sféry, teda tí, ktorí vlastnia vysielacie spoločnosti. Takže toľko zatiaľ z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán pani Latford. E, ďakujem pekne, pani predsedajúca. E, naši, naša tieňova nie je k dispozícii, nemôže to byť v tejto chvíli a poprosila ma, aby som sa vyjadrila, že súhlasí s tým široko koncipovanými názormi v rámci stanoviska, ale pokiaľ ide o ten timetaping, jej správa, ktorá sa týka mediálnej slobody, e, má mnohé paralelné linie a myslím si, že neskôr, než to máme na programe, a ona si kladie otázku, či je tam nejaká e, flexibilita, pokiaľ ide o harmonogram. Pro správe pána De Jonga závisí to pravdepodobne od e, načasovania vo výbore Kult, lebo bolo by celkom užitočné pozrieť sa na správu Renáte a pozrieť sa potom na možné kompromisné e, pozmeňovacie návrhy, tejto súvislosti a uvidíme, či sa to nejakým spôsobom neprelína alebo nepremieta aj do tejto správe. pretože aj tam sa budú riešiť otázky e, smernice o audiovizuálnych službách. Samozrejme, to sa bude odvíjať od toho, či takáto pružnosť e, v časom harmonograme bude. Ale by som vďačná, keby e, pán De Jong mohol sa k tomuto vyjadriť. E, pokiaľ ide o mňa, Musím sa priznať, že neviem, aké e, sú tie dáta v smernici o inzerciu v programoch pre deti. Myslím si, že ten návrh pána Jonga je príliš ďaleko, keby sme žiadali od členských štátov, aby zvažovali zákaz inzercie e, v programu alebo reklamy v programu pre deti, tak ako je to navrhnuté v odseku 7 sú isté obmedzenia, ktoré sa týkajú obsahu, ktorý môže byť predmetom reklamy umiestňovanej v programoch určených detským divákom. Súhlasím, že sú e, e, isté ťažkosti, ktoré vyplývajú so zneužitím detskej dôveryhodnosti alebo neskúsenosti, ale chcem podotknúť, že aj mnoho dospelých je dosť e, dôveryhodných, dôverčivých, ale nemyslím si, že to by nás malo donútiť ísť až smerom zákazu. Čiže k tomu dám pozmeňujúci návrh. Pani Andževič. A Tičevič, nech sa páči. I didn't ask, uh, uh floor. E, nepožiadala som o slovo, ale ak ste ma už vyvolali, tak e, poviem pár slov. Myslím si, že najdôležitejší, najzávažnejší problém, ktorý máme v súvislosti s médiami v súčasnosti, hlavne v Európe, e, je nezávislý e, na politickej stránke. E, skôr sa to týka nejakého hospodárskeho tlaku. Myslím si ale, že ten najvypuklejší problém sa týka vlastníctva médií. A musíme spraviť niečo s týmto vlastníctvom. pretože oni e, vinia výlučne len politickú stránku politi- politikov. Robia tak preto, e, lebo sa domnievajú, že zastupujú isté tajné záujmy. To je úplne evidentné. Ďakujem pekne. Pardon, ospravedlňujem sa, mala som vás na zozname, dávam späť slovo pánovi De Jongovi. Ak chce niečo doplniť, nech sa páči, pán De Jong. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Teším sa tej reakcii. Začnem s tým, čo povedal pani, eh, pán Luhan. Eh, bolo to podľa mňa mimoriadne zaujímavé. A keď eh, si teraz dám dohromady tie obe vystúpenia pani Latford a pána Luhana, tak ide o deti. Sústredil sa na deti a možno by sme dokázali v tejto súvislosti dať tam nový odsek, kde by sme uviedli, že vykonáme ešte ďalšie analýzy, tak aby sme sa pozreli na to, ako vplýva takáto reklama na deti. A potom by možno mohla komisia zvážiť, aké sú tie dôsledky škodlivé, ako, aké sú tie škody a ako by sme chceli zadefinovať program pre deti a ako sa, ako naložíme teda s programami, ktoré nie sú priamo detské programy, ale ktoré napriek tomu deti často sledujú. Možno by sme to vedeli ešte spoločne e, dať dohromady a požiadať komisiu o ďalšie analýzy. To je istotne veľmi zaujímavý návrh a ja sa teším, e, že o tom diskutujeme. Pokiaľ ide o pomery nejaké vlastnícke alebo teda otázku vlastníctva, toho sa dotkli tiež, e, myslím, všetci, ktorí vystúpili a tam e, súhlasíme s tým, tak ako povedal pán Luhan, že by mala byť e, zriadená nejaká sieť. Od komisie by som rád počul, či už e, niečo podobné existuje. Ja by som to považoval za zvláštne, keby niečo podobné neexistovalo. Čiže podľa mňa je to naozaj dobrá myšlienka, keby sme aj v tejto súvislosti vypracovali osvedčené postupy a pokiaľ ide o časový harmonogram, tak tam môžem s kolegyňou len súhlasiť e, z pohľadu obsahového. E, sa stretávajú tie dve správy, čiže ide o tie isté body. Ale teda viac sa dotýka teda výboru kult. E, niektoré veci zase 15. januára, 31. januára prebehnú hlasovania. Ja som otvorený tej myšlienke, že viac to napasujem a zosúladím so správou pani Weber. Samozrejme, ale tu som e, vystavený e, počínaniu sekretariátu. E, ďakujem pekne. A chcem sa spýtať teraz komisii, či chce niečo doplniť. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Myslím, že tá diskusia sa točila okolo dvoch aspektov. Poprvé išlo o tú patričnú, patričnú implementáciu smernice a potom tam bol ten rozmer politiky. Pokiaľ ide o to hodnú, správnu implementáciu, tak samotná smernica odkazuje na spolu e, regulovanie. E, týka sa to do výraznej miery ochrany maloletých, ako je možné zabezpečiť ako môžeme pristúpiť k samoregulácii a k spoluregulovaniu regulácií. E, ten dialog, prebiehajúci stále, sa týka napríklad e, masných jedál, e, pokiaľ ide o tie zainteresované strany a tie, tie, tých aktérov jednotlivých, ktorí o tom diskutujú. Čiže hovoríme o tom to hovoríme o tom aj s vysielateľmi. Ďalej k tej otázke ochrany maloletých. Mali by sme pripomenúť že pokiaľ ide o e, tých maloletých, tak už sú e, v smernici pravidlá, ktoré sa týkajú lineárnych e, televíznych služieb ako nelineárnych video na požiadanie video on demand a tak ďalej. Je tam osobitne ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že preto audiovizuálne televízne komunikácie by nemali viesť k tomu, že maloletí alebo deti e, budú pristupovať k zakúpeniu tovarov alebo služieb e, na základe zneužitia ich dôverčivosti a tak ďalej. Čiže bod 7 je vlastne taká istá výzva smerom na členské štáty, ale to už je súčasťou práva únie. To musí byť implementované členskými štátmi. Pokiaľ ide o tú otázku politiky, Tie dve e, podstatné veci, ktoré zazneli v rámci diskusie, sa týkali koncentrácie mediálnej na jednej strane. Na druhej strane jeden z podnetov sa týkal prispôsobenia článku 21 charty a článku 6 smernice. Pokiaľ ide o koncentráciu médií, chcem pripomenúť, že je tu e, permanentná diskusia vedená na úrovni komisie. Tá podpredsednička Kroes. E, požiadala skupinu na vysokej úrovni, aby poskytla stanovisko. E, takéto stanovisko očakávame od skupiny, ktorej predseda bývalý e, predseda Farberga. Očakávame to o niekoľko týždňov a predpokladáme, že táto správa príde s nejakým podnetným smerom na komisiu, ale aj smerom na členské štáty, ktoré sú do toho zapojené, ako aj všetci aktéry, pokiaľ ide o to prispôsobenie ten návrh, respektíve to polutovanie, ktoré sa je vyjadrené v návrhu, e, kde sa hovorí o tom, že nie všetky dôvody článku 21 e, charty základných práv sú reflektované v článku 6 smernice. To bol vlastne e, legislatívny návrh komisie. Ale spoluzákonodárca, rada teda a parlament v tom čase si to neosvojili Takže komisia je pomerne potešená takejto oneskorenej podpore parlamentu. V tom čase však bohužiaľ sme neboli dostatočne silní na to, aby sme to presadili v rámci procesu spolurozhodovania. E, ďakujem veľmi pekne. o spolu tvorby zákonov spoločnej. E, ďakujem. Chcem len pripomenúť e, lehotu na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. 15. január o 12. a hlasovanie predbežne stanovený termín 31. január. Takže to bude hlasovanie na výbore. A nakoľko ďalší bod programu, e, našim ďalším programom, e, bodom programu sú hlasovania, budeme musieť e, prerušiť program, teda rokovanie do 17.10, tak aby sme dali priestor poslancom na to, aby prišli. Viac ako 12 minút pauza. O no, 5.10 budeme pokračovať.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 som rada, že ste takto početne zastúpení na hlasovaní. Pozrite sa, prosím. Please, we have to start. Constant. I have to wait. colleagues, we start... Uh, v poriadku, kolegyne, kolegovia, začneme hlasovanie. Návrh správy o Eurodac. E, Spravodajkynia pani Makovej. E, spýtam sa pani Makovej, či chce vystúpiť e, predtým, ako začneme hlasovať. Ďakujem veľmi pekne. Je to oblasť alebo agenda, na ktorej sme veľmi usilovne pracovali. E, dohodli sme sa, konečne sa nám podarilo teda dohodnúť vo väčšine bodov a chcem sa poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom e, celej skupine za spoluprácu a dúfam, že to uzavrieme e, vo verzii, ktorá bude naozaj akceptovateľná pre nás všetkých. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Makovej. Poďme hlasovať. Pozmeňovací návrh 61, 62, 63, tie sú zhodné. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Dobre, môžeme si to overiť, ale podľa mňa to bolo úplne jasné, povedala pani predsednička. Otváram hlasovanie. Uh, ľudová strana 5 na viac, 4, tak, 4 plus, 4 na viac, 3, 2, teraz 1 ešte, stále, vystáva, ešte stále je tam 1 na viac, teraz je to v poriadku, hlasujeme a koniec hlasovania, 39 proti, 9 za. Jeden sa zdržal, takže zamietnuté. Šeska sedmička stiahnuté, 64 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 8 spolu s ústnym pozmeňujúcim návrhom, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijaté. Navrhujem, aby sme teraz eh, v bloku hlasovali o 65, 66, 60, sedmičke 70 a 71, nakoľko súhlasili všetky politické skupiny. Takže týchto 5 pozmeňovacích návrhov v bloku. Kto je za? Aký je tu problém? 65, 66, 67, 70, 71. Toto som navrhla. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Potom budeme hlasovať o 68 a 69, ktoré sú totožné. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 72. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Pozmeňovací návrh 9. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Kompromis 4. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý desiatka stiahnuté. 70, 76 e, za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 77, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Kompromis 5, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Kompromis e, pozmeňovací návrh 80, pardon, ospravedlňuje sa pani predsednička, za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Kompromis 6, kto je za, kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Teraz prejdeme na pozmeňujúci návrh 86. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Kompromis 8. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Prejdeme na pozmeňujúci návrh 11. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 12. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Musím skontrolovať. Otváram hlasovanie k pozmeňujúcemu návrhu 12. O jedného z ľudovej strany na viac. Teraz je to v poriadku. A teraz koniec hlasovania. 25 za, 24 proti. Prijaté. ja nemám kartu, vraví pán Tavareš. Nemal som kartu, čiže môj hlas je ale proti, e, ale prišla piata kolegyňa medzi tým. Nie šiesta, to je piata kartička, lebo ja moju nemám. Malo by to byť nerozhodné, tak povediať. Takže to neprejde, zamietnuté. 25 plus 25 minus. Takže zamietnuté. Ak je to 25 za, 25 proti, tak je to zamietnuté. Pán Tavareš úplne na začiatku upozornil, že nemá hlasovaciu kartičku. Pani Mači je faktická poznámka. Koľko eh, poslancov z EPP hlasuje? Koľko za EPP eh, hlasuje? pretože mnohí z ľudovcov si svoje kartičky vybrali. Hlasuje maximálny počet poslancov? Ak chcete, tak e, opäť prebehne to hlasovanie a bude to jasné. Hlasujeme znova. Otváram hlasovanie k 12. Niekto nehlasuje. Konec hlasovania. 25 za, 26 proti. Takže zamietnuté. Prechádzame na pozmeňovací návrh 91. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. 13. stiahnutá. Skontrolujeme 91. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 27 za, 26 proti. Takže prijaté. Takto. 13 e, stiahnutá, 14 kto je za, kto je proti. Myslím, že je to schválené. 92, teda kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, e, prijatý. 15 za, proti, zdržal sa niekto. Je to ťažké. Ešte raz 15, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijaté. Prechádzame na pozmeňovací návrh 16, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Ešte raz za, pardon proti. Ťažké takto posúdiť, takže skontrolujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Ide o pozmeňovací návrh 16. No, zdá sa, že ľudia nehlasujú, vraj pani predsednička. Konec hlasovania. 30 za, 23 proti. Prijatý. Kompromis 9, to je za. Proti. Zdržal sa niekto prijatý. Prechádzame na 95, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Kompromis 10, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Pozmeňujúci návrh 8, 98, kto je za, kto je proti, Musím to skontrolovať. Otváram hlasovanie. Pozmievací návrh 98. Otváram hlasovanie. Jedného na viac z EPP. Teraz je to už v poriadku. Koniec hlasovania. 22 za, 32 proti, zamietnuté. 99 100, tie sú totožné. Kto je za? Proti? Zdržali sa, budem to musieť skontrolovať. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. 27 za, 27 proti. Zamietnuté. 101. Kto je za? Proti? Aj to budem musieť preveriť. Mi ľúto, vraví pani predsednička, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 30 za, 26 proti. Prijaté. Pokúsme sa rýchle. 17, za, proti. Zdržal sa niekto. Musíme to skontrolovať. Možno len pri kompromisných návrhoch nebudem požadovať elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie k 17. Koniec hlasovania. 31 za, 25 proti. Prijaté. Kompromis 11 za, proti. Zdržal sa niekto. Prijaté. 104 za, proti. Zdržal sa niekto. Prijatý. 105 za, proti. Zdržal sa niekto. Prijatý. Kompromis 12 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 110, 111, 112, tie sú zhodné, to je za, proti, zdrž... budeme musieť skontrolovať, otváram hlasovanie, 110, 11, 112. Koniec hlasovania. 28 za, 27 proti. Prijaté. 113, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 114, 115, tie sú totožné, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 116 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 117 to je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 14 to je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Teraz prechádzame na pozmeňovací návrh 122, kto je za. To je proti. Skontrolujeme. 122. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. 23 23 za, 27 proti, 5 sa zdržali, zamietnuté. Kompromis 15 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 125 za, proti. Skontrolujeme. Takže otváram hlasovanie k 125. Eh, z EPP je tam jeden navyše. Teraz je to v poriadku. Konec hlasovania. 29 za, 27 proti. Prijaté. Pozme si na 28. To je za, proti. Zdržal sa niekto. Zamietnuté. 18 za, proti. Zdržal sa niekto. Prijatý. Pozmeňovací návrh 129. Je to oddelené hlasovanie. Hlasovanie o prvej časti za. Proti. Zdržal sa. Príjma sa hlasovanie o druhej časti. Kto je za? Proti. Proti. Dobre, zamieta sa. Dobre, preveríme si to. Otváram hlasovanie. Je to druhá časť, pozmeňovací návrh 129. Otváram hlasovanie. Končím. 29 za, 27 proti, prijaté. Pán Moraes, zmiatli ste ma svojou rukou. Pozmeňovací návrh 130. Za, proti, zdržal sa, zamieta sa. Pozmeňovací návrh 131 za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 132 s ústnym pozmeňovacím návrhom za, proti, musíme to preveriť, takže otváram hlasovanie 132. EPP má o jeden viac. Poprosím z EP PP niekto si vyťahnuť kartu. Takže končím. 28 za, 27 proti, takže príjma sa. Prechádzame 133. To je jazykový návrh, to nemusíme hlasovať. Kompromis 16 za, proti, zdržala sa, príjma sa. Ďalej 136. Kto je za, proti, zdržal sa, Zamieta sa. 137 za. Proti. Musím to preveriť. 137. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 29 za, 27 proti. Príjma sa. Kompromis 17 za, proti, zdržal sa, príjma sa. 19 za, proti, zdržal sa, príjma sa. Pozmeňovací návrh 140, to je jazykový návrh, nehlasujeme. Ďalej pozmeňovací návrh 141 za, proti, zdržal sa, príjma sa. Pozmeňujúci návrh 20, proti, za, proti, príjma sa 142 za, proti, Zdržal sa? Myslím, že sa príjma. 143 za, proti, zdržal sa, príjma sa. 145 za, proti, zdržal sa, preveríme. 145, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 29 za, 27 proti. Príjma sa. 146 za. Proti. Zdržal sa, príjma sa. Je To rovnaká väčšina. 147 a 144 identické za. Proti. Zdržal sa. Príjma sa. 148 za, proti, zdržal sa, príjma sa. 149 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 150 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis 18, oddelené hlasovanie v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, príjma sa, druhá časť za, proti, zdržali sa, príjma sa. Potom prechádzame k pozmeňovaciemu návrhu 154, 155 a 156, tie sú identické, za, proti, držali sa, príma sa. 157 za, proti, držali sa, príma sa. Kompromis 19 za, proti, držali sa, príma sa. A prechádzame k pozmeňovaciemu návrhu 161. Ospravedlním sa, Pozmeňujúci návrh 158. Prvá čas sa vypúšťa, ale druhá. O tej hlasujeme za. Proti. Musíme to preveriť. Myslím, že je to rovnaká väčšina ako predtým, ale preveríme. Končím hlasovanie. 30 za 26 proti. Príjma sa. A teraz prejdeme k pozmeňovaciemu návrhu 161 za, proti, zamieta sa. Pozmeňovací návrh 162 s ústnym pozmeňovacím návrhom pani Latford za, proti, držali sa, príjma sa. Teraz prejdeme k pozmeňovaciemu návrhu Môžeme hlasovať unblock, ako sa dohodlo skupinami. O návrhoch 163, 165, 164, 165, 166, 168 a 169. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Pozmeňovací návrh 167 sa stiahol, takže prechádzame k 170. Za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Prechádzame k 174 a 175. Tie sú identické za, proti a zamieta sa. 176 a 177 identické za, proti, zdržali sa, príjma sa. 178 za, proti, zdržali, príjma sa 179 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Pani Keller za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. 180 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 181 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Ďalej. E, pozmeňujúci návrh 21, citáty a úvodné ustanovenia. Príjma sa. Pozmeňujúci návrh 1, za, proti, e, príjma sa. Pozmeňujúce návrhy 22 a 23 sú identické za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 24 za, proti, zdržali sa, Príjma sa. 25 za. Proti. Zdržali sa. Príjma sa. 26, 27, 29 a 30. Môžeme hlasovať unblock. 26. Dvadsaťšesť, dvadsaťsedem, dvadsaťdeväť a tridsať. Nie 30, dobre. Takže 3 pozmeňujúce návrhy. 26, 27, 29 za, proti, zdržali sa, zamietajú sa. Pozmeňujúce na 28 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Ďalej 30 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 31 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 32 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 33 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis 15a, spojený s kompromisom 50 za, 15 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 34 je stiahnuté a dvojka a 35 je lingvistický. Takže pozme sa na 3 za, proti, zdržali sa, prímasa, sa, 36 za, proti, zdržali sa, prímasa, sa, 37 za, proti, zdržali sa, prímasa, sa. Ďalej navrhujem 38, 39 a 40 hlasovať unblock za, proti, držali sa, zamieta sa. Prechádzame k 41 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis 6 za, 6a za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, príjma sa ďalej bola dohoda unblock hlasovať 45, 47, 48, 51 a 52. Za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňovací návrh 46 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 49 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 50 za, proti, držali sa, príjma sa. 4 za, proti, držali sa, príjma sa. 53 za, proti, držali sa, príjma sa. 5 za, proti, držali sa, príjma sa. 54 za, proti, držali sa, príjma sa. 55 je to jazykový pozmeňací návrh, takže budeme hlasovať o 56 za, proti, Nie je to jasné, nezvili ste ruky, takže musím preveriť. 56. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 29 za, 27 proti, takže príjma sa. A teraz budeme unblock hlasovať o 57, 58, 59 a 60 za, proti, držali sa, zamieta sa teraz by sme mali hlasovať o tomto texte, ako je modifikovan a e, v tomto znení. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 41 za 11 proti, 4 e, sa zdržali, príjma sa. Blahoželám.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 with a view to increasing the co-financing rate of European refugee, refugee Fund. So the rapporteur, Mr. Torvalds, would you like to say something, Mr. Torvalds? I don't... Budeme hlasovať teraz o zvýšení, rozhodnutie zvýšenie miery a tak ďalej. Chcete, pán spravodajca Torvalds, niečo k tomu povedať? Ďakujem, pani predsednička, netreba o tom nejak veľa hovoriť. Na predošlej schôdzi som žiadal nepredkladať pozmeňovacie návrhy. Vy ste boli veľmi milá, neurobili to, takže ďakujem. Dobre, takže žiadne pozmeňovacie návrhy neboli predložené, takže budeme hlasovať o návrhu správy a e, žiadam, aby to bolo definitívne hlasovanie. Takže hlasujeme elektronicky. Nech sa páči, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 54 za, 1 proti, nik sa nezdržal. Blahoželáme. Pán Torvalds a ešte pán Torvalds má ešte jednu správu, ktorá sa týka e, e, extern, Fondu pre vonkajšie hranice. Ži, e, opäť otváram hlasovanie, keďže nie sú poslanecké návrhy. Elektronicky hlasujeme. Kolegovia, končím hlasovanie. 55 za, 1 proti, nik sa nezdržal, blahoželáme. best to you, have nice Christmas holidays. And... Takže všetko najlepšie vám prajem, príjemné sviatky a prechádzam k ďalšiemu bodu programu. kolegovia. So, uh, ask... Takže Žiadam kolegov, ktorí chcú opustiť e, rokovaciu sálu, nech odídu a my budeme pokračovať. Bod 11 programu. Je to návrh uznesenia k charte EÚ štandardné podmienky pre slobodu médií v EÚ. Spravodajkyňa pani Renate Weber. Najprv dá, odovzdávam slovo spravodajkyni a potom otvorím slovo na diskusiu. Pani Weber. Thank you very much, chair. I would... Ďakujem za slovo. Navrhujem počkať 30 sekúnd, kým všetci opustia sálu, ktorí si želajú ju opustiť. Pani predsedajúca tiež vyzýva prítomných, ktorí si želajú opustiť miestnosť, aby tak urobili teraz. Okay. I think we... Dobre, takže asi už môžeme pokračovať. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. V prvom rade mi prosím dovolte poďakovať všetkým kolegom, ktorí predložili pozmeňujúce návrhy k tejto správe. Fakt je, že tie návrhy boli ozaj v súlade s tým, čo som očakávala, vzhľadom na prvú výmenu názorov pokiaľ išlo o pracovný dokument, ale aj pokiaľ ide o verejné vypočutie v rámci výboru LIBE. Ako všeobecnú pripomienku by som azda povedal, že mnohé z týchto pozmeňujúcich návrhov sú veľmi užitočné a určite obohatia samotnú správu. Bola som príjemne prekvapená aj tým, že sa tu objavili niektoré témy, ktoré vlastne cestou tých pozmeňujúcich návrhov e, idú vlastne v tej stej línii, tak si myslím, že sa nám podarí celkom ľahko dospieť ku kompromisom, pokiaľ ide o tieto pozmeňujúce návrhy. Všeobecná poznámka z mojej strany už som naznačila, určite zapracuje mnohé tieto návrhy, alebo sa bude hlasovať za tieto, alebo ich zakomponujem do kompromisov a vlastne v januári sa teším na stretnutie s tieňovými predstaviteľmi, aj keď v danom ročnom období asi nie je veľmi e, šanca teda dovtedy niečo urobiť, e, pretože ľudia väčšinou cez Vianoce nepracujú. Ale ak mám zájsť do detajlov pozmeňujúcich návrhov, dovolte mi povedať, že pokiaľ ide o ochranu médií pred hrozbami a cenzúrou, určite Oceňujem obsah pozmeňujúcich návrhov, pretože naozaj e, sú kvalitné tieto podnety. Pokiaľ ide o odsek ku postupom a mm, pokiaľ ide aj o výber vedúcich predstaviteľov médií, myslím, že by asi bolo dosť dôležité zachovať celý proces, celý mechanizmus taký otvorený, ako sa len dá. Ja osobne by som dala prednosť pôvodnému zneniu tohto odseku, bez toho, že by sme sa venovali konkrétne, špecificky alebo selektívne, že by sme sa zmieňovali o členských štátoch alebo inštitúciách EÚ, ale samozrejme toto všetko ešte bude prediskutované aj na stretnutí s tieňovými predstaviteľmi. Pokiaľ je o pluralitu médií a o, pokiaľ je o diverzifikáciu a prístup k viacerým aktérom, tam je k dispozícii tam určite budú určité rozdiely v názoroch, ale aj tak samozrejme vítame pozmeňujúce návrhy. Určite sa dospie ku kompromisu, pokiaľ je o odsek, ktorý sa týka verejnoprávnych médií a súkromných médií a ich úlohy v spoločnosti. Ďalej, odsek 5. Zneužívanie niektorých aspektov aj v súvislosti s cenzúrou, tak je tu vš- niekoľko všeobecných e, myšlienok. A to, čo sa tu navrhuje, vlastne všetko bude akceptuje. Ďalej, pokiaľ ide o vlastníctvo, koncentráciu, management, transparentnosť, tam tie pozmeňujúce návrhy sa oberajú tým istým smerom, takže som si istá, že nakoniec nebude to ťažké to nejak zapracovať do kompromisu. Nezávislosť novinárov od tlaku, ďalej úloha investigatívnych žurnalistov a tak ďalej. Toto je téma, ktorá si zaslúži mimoriadnú pozornosť, pretože vlastne e, toto nakoniec sa aj tak v texte odrazí, či už formou kompromisného návrhu alebo ináč. Ďalej, monitorovanie situácie v médiách na každoročnej báze. Vlastne už existujú určité pozmeňujúce návrhy, s ktorými povedzme aj nesúhlasím, ale som rada, že väčšina kolegov návrh podporila a ten odsek ostáva otvorený z hľadiska toho, či by mal byť nejaký orgán, ktorý by vykonal monitorovanie. Ja samozrejme nemôžem len tak mávnuť rukou nad situáciou. vlastne je tu mandát agentúry pre základné práva. A hoci ten mandát je dosť obmedzený, vlastne ani nepochopím, ako by to bolo možné vôbec, e, že vlastne keď občania e, Európy majú takúto agentúru a vlastne e, ten mandát nie je dostatočne široký. Ale pokiaľ ten mandát závisí od rady, tak to musím nechať bokom, aj keď samozrejme nie je mi to veľmi pochutí. Viac sa bude, myslím si, diskutovať aj o skupine európskych regulátorov a o harmonizácii právomocí. V tomto ohľade existujú stanoviská a názory, ktoré sa neuberajú všetky jednotným smerom. Okrem toho sú tu aj pozmeňujúce návrhy, ktoré sú absolútne podobné, pokiaľ ide o transparentnosť, vlastníctvo médií, verejné fondy, a v týchto témach určite ľahko dospejeme k dohode. Samozrejme, sú tu aj pozmeňujúce návrhy, ktoré sa uberajú opačným smerom, to je, ako ďaleko máme zájsť, pokiaľ ide o regulovanie slobody médií. Čiže toto ostáva ešte otvorené, je tam priestor na diskusiu a k tej príde na stretnutí s tieňovými predstaviteľmi. Okrem toho bolo predložených viacero pozmeňujúcich návrhov, ktoré na tému alebo na detaily, ktoré nie sú v pôvodnom návrhu obsiahnuté. Teším sa aj na podrobnú diskusiu o týchto bodoch. Napríklad Amsterdamský protokol o úlohe verejnoprávnych médií, financovanie verejných, verejnoprávnych médií, vzdelávanie v médiách a tak ďalej a tak ďalej. Toto vlastne budú vlastne také moje prvé poznámky k tomuto a rada si vypočujem stanoviska kolegov. Ďakujem. Pani predsednička hovorí, že sa hlási pani Fajl. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo a ďakujem Renáte za úvod. Najprv sa pokúsim vystriedať kolegyňu Kingu, pretože ona je našou tieňovou predstaviteľkou a žiaľ vlastne nestihla let z USA a teda preto tu nie je. Aj pokiaľ ide o SND, teda socialistov, pokladáme väčšinu týchto otázok za veľmi dôležité a je to aj v súlade s tým, čo ste práve prezentovali na tomto výbore. Pokiaľ ide o e, väčšiu angažovanosť Ehm, myslíme si, že nie, nebolo by vhodné príliš veľa regulácie do médií vnášať. Podporujeme iniciatívy, ehm, ktoré sa týkajú vytvorenia spoločných noriem aj z hľadiska nezávislosti alebo vytvorenia nezávislosti dozorného orgánu, ktorý by dozeral aj na ekonomické aspekty. Ďalej ehm, sme za to, aby sa upravila aj smernica o audiovizuálnych médiách a že vlastne treba zabezpečiť, aby aj národné orgány v tomto smysle boli nezávislé skutočne a nestranné. E, pokiaľ ide o efektívnu kontrolu koncentrácie médií a právny rámec, treba sa venovať aj otázkam zneužívania dominantnej pozície, treba požadovať transparentnosť aj z hľadiska alebo v oblasti vlastníctva médií. Iniciujeme a vlastne podporujeme aj pozmienujúci návrh, ktorý sa týka nezávislých samoregulujúcich orgánov a žiadame o podporu investigatívnych žurnalistov aj cestou európskych fondov. Mnohé naše pozmienujúce návrhy poukazujú na nezdravé alebo prekérne E, pracovné podmienky novinárov a že tie, preto treba zabezpečiť, aby z hľadiska sociálnych noriem e, z pracovné zmluvy boli náležite upravené. Ďalej, pokiaľ ide o redakčný obsah, e, tam treba venovať pozornosť aj reklame. Treba zabezpečiť vyššiu úroveň transparentnosti pri reklame Tiež sme za to, aby komisia preskúmala, či sa verejné prostriedky a fondy využívajú transparentne aj v súvislosti s e, verejnoprávnymi médiami. Sme za to, aby sa garantovala nezávislosť a sloboda e, verejnoprávnych médií. A chcem vlastne e, využiť túto príležitosť a odozdať posolstvo od Kingy, Vlastne je tu podnet asi 10 pozmeňujúcich návrhov, e, predovšetkým v záujme posilnenia nezávislej úlohy médií voči politickému zasahovaniu alebo politickému vydieraniu cestou udelenia alebo neudelenia financií s tým, že by sa vytvorili povedzme, alternatívne štátne televízie. Napríklad u nás v Slovensku sme sa začali uberať touto cestou. Ďalej e, sme za to, aby boli potrestaní tí, ktorí útočia na novinárov. Často vlastne máme postupy, procedúry, ale vlastne sa to nezvykne dotiahnuť do konca. Takže je dôležité, aby vlastne boli odsudení, aby prišiel súdny verdikt voči tým, ktorí útočia na novinárov. Myslím, že sú to veci, a tieto pozmienujúce návrhy z našej strany sú také, s ktorými sa bude dať súhlasiť, že sloboda médií, transparentnosť, nezávislosť a pluralita. Ďakujem slova, pán Marinešku. Ďakujem za slovo vlastne tie pozmeňujúce návrhy sa hlavne sústredujú na etický kódex, transparentnosť vlastníctva a tak ďalej. Takže je tu aj návrh, ktorý sa týka Európskej asociácie regulátorov. Ja si počkám na zasadnutie tieňových predstaviteľov a celkom sa teším aj na to uznesenie. Myslím, že e, sa dopracujeme temer k perfektným, dokonalým médiám v Európe potom. Ďakujem, pán Tavareš. Ďakujem za slovo. V prvom rade chcem poďakovať Renáte Weber za výbornú spoluprácu s tieňovými spravdajcami. Toto je naozaj veľmi dôležitá správa. V prvom rade v tejto správe vidíme vyjadrené to, e, čo znepokojuje našich občanov. Sloboda médií je naozaj ohrozená aj vzhľadom na ekonomickú situáciu, v ktorej sa nachádzame. A niekedy vlastne to má naozaj taký dopad na médiá, že ich kvalita sa zhoršuje. Vlastne médiá e, vlastne už nie sú vyslovene lokálneho charakteru, všetko e, funguje viac menej cez internet a e, do toho sa vnáša aj nadnárodná perspektíva, ale samozrejme požiadavky na pluralizmus, demokratickú, demokraciu, rešpektovanie práv menšín a tak ďalej, to je veľmi jednoznačné. Demokracia samotná závisí aj na médiách. Vlastne už toto sme videli takúto situáciu, ako sa vyvíjala od 18. respektíve 19. storočia. Toľko k teórii. Pokiaľ ide o praktickú stránku, tak samozrejme technické a technologické zmeny v rámci vývoja majú dopad aj na podnikateľskú morálku v veľkej časti e, médií a vlastne preto v rámci transformácie by mali zohrať svoju úlohu aj verejnoprávne médiá. Takže treba novinárom pomôcť v tejto transformácii a vidím, že Renáte sa tejto téme venovala aj cestou pozmeňujúcich návrhov. Ďalej, napríklad tie tzv. prekérne pracovné miesta v novinárčine. A chcem poukázať aj na to, že máme taký špecializovaný výbor e, pre organizovanú trestnú činnosť a pranie špinavých peňazí. A to je vlastne akoby sestarský, sestrická vetva, ktorá sa venuje ochrane práv. Ide o to, aby sa to, čo je špinavé, nezametalo pod koberec. Treba to riešiť. V oboch prípadoch technické a technologické zmeny, ale aj tie pracovné otázky žurnalistov, toto treba riešiť, treba požadovať určité opatrenia, pretože teraz analýza týchto javov bola no teraz teda vždy dosť kontroverzná. Okrem toho, to ostatné, myslím si, už bolo veľmi korektne a presne pomenované a prezentované zo strany Renaty. Ďakujem. Ďakujem, pán De Jong. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Budem stručný, pretože vidím, že sa všetci uberáme tým istým smerom. My máme tri priority, pokiaľ je o médiá vlastnícke vzťahy a koncentrácia. Po druhé, uznanie dôležitosti verejnoprávnych médií. A po tretie, stimulovanie investigatívnej žurnalistiky v Európe. A totiž v Európe vlastne e, sme narazili na túto tému aj v rámci výboru Šure a samozrejme z hľadiska dobrej, ktorého riadenia správy je dôležité poukázať na tento aspekt. Po útokoch e, na dvojčky v New Yorku v roku 2001 e, niekedy novinári sa nachádzajú v stiaženej pozícii a preto je ale veľmi dôležité poukázať aj na tieto aspekty. To sú naše významné štyri priority, ale nepočul som Renátu, že by bola spomínala niečo úplne iné. Takže veľmi sa teším na stretnutie e, tieňových spravodajcov a ďakujem spravodajkyni za jej prístup. Ďakujem pekne, slovo má Renate. Ďakujem. Naozaj, naozaj sa chcem poďakovať všetkým kolegyňam, kolegom za vystúpenia. Teraz mám takú vulgárnu filozofickú otázku. Ak to do značnej miery súhlasíme, ale otázka je, či nesúhlasíme preto, že sme sa nedotkli tých citlivejších tém, alebo je to naozaj kvôli tomu, že si uvedomíme, že po niekoľkých rokoch diskusí o problémoch ohľadom mediálnej slobody, slobody médií, že musíme niečo robiť. A to, že máme rovnaké zmýšľanie ako zástupcovia európskych občanov a uberáme sa tým pádom rovnakým smerom. Som presvedčená, že naozaj je teraz e, vhodný čas predložiť niečo jasnejšie, prísnejšie a aj v pravidelnejších intervaloch, keď sa pozeráme na problémy, ktorými sú konfrontované médiá, novinári. A som si takisto istá, že pomerne jednoducho vlastne sa nám podarí e, dospieť k dohode. Áno, všimla som si z tých pozmeňovacích návrhov, ale aj z tých e, vystúpení kolegov dnes, že tu existuje tá silná požiadavka na silnejšiu investigatívnu vetvu žurnalistiky. A na to, aby sme ju podporili, je nevyhnutné vyčleniť aj prostriedky verejné. Ak by s tým všetci súhlasili, tak by som potom bola rada, keby ako také bolo uvedené aj v správe. Okrem tohoto mi už nezostáva povedať nič iné, len vám e, poblahoželať e, príjemné sviatky, veselé Vianoce a vidíme sa na budúci rok. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pani Weber, musím teraz oznámiť eh, lehoty. Eh, teda hlasovanie eh, bude na výbore 21. 22. januára. A aj ja želám všetko najlepšie do sviatkov, teda krásne sviatky. Kto zajtra bude prítomný? Budeme pokračovať, zajtra je schôdza. Začneme o 9. so závermi, ktoré sa týkajú dosiahnutých úspechov počas cyperského predsedníctva a povedie, k nám príde aj pani komisárka Redingová. Takže poprosím tých z vás, ktorí tu budú, aby ste sa objavili. Ďakujem pekne a tým pádom uzatváram dnešnú schôdzu.